a bude to v zápisnici, bude to publikované zajtra. Odporúčanie Rady medzinárodného obchodu, tak nebude sa robiť e, pripomienka z rokovania z oktobra 2013 nariadenia 972 2012 Zelený, GUE a Engel predložili pripomienku podľa rokovacieho poriadku 87b, tak táto pripomienka bude aj v hlasovaní v štvrtok. A v stredu o 10. A potom menovité hlasovanie to bude v stredu o 16. Ďakujem vám za vašu pozornosť. A teraz ideme k programu. A to sú vyhlásenia